vpred. Veríme, že v Astane budú úspechy a aby toto bolo možné, e, musí sa Európska únia postaviť svojej zodpovednosti. Ďakujem, týmto uzatváram diskusiu k tomuto bodu. O uznesení budeme hlasovať zajtra. A teraz náš ďalší bod programu a to je správa Augustína Diaza de Mera Garcia Conseguero a je to pozmenenie naredenia číslo 539 lomeno 2001 uvádzajúceho zoznam tretich krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Teraz chcem privítať eh, pani eh, komisárku eh, Malstrem. Veľmi nás teší, že tu je prítomná dnes na našej polnočnej schôdzi. A bez e, e, ďalších odkladov e, dám slovo pánu, pánu spravodajcovi Konsuegrovi. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pani komisárk za prítomnosť. Kolegyne, kolegovia, nariadenie 539 lomeno 2001 stanovuje poč- e, zoznam krajín, ktoré, ktoré, ktorí štátni príslušníci musia mať víza, takisto aj zoznam tých krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Nový návrh e, vlastne sleduje tri ciele. Tajvan by sa mal dostať na pozitívny zoznam a ďalšie tretie krajiny a teritoria Trinidad a Tobago, Santa Lucia svätý Vincent a, a Belize, Dominika, Grenáda, Maršalové ostrovy, Mikronézia a Palau by mali byť na pozitívnom zozname, pretože e, pokiaľ ide e, o, o tieto tretie krajiny, tak komisia nevidí dôvod odstrániť zo, e, povinnosť víz. U Tajvanu je tomu tak, že tento azijský ostrov absolvoval vývoj, ktorý bol demokratický, sociálny a ekonomický e, nebývalého rozsahu. Práme, priame voľby, prezidentské voľby boli poprvýkrát v roku 1996. Tieto voľby sa už skutočnili podľa všeobecného volebného práva. z hospodárskeho pohľadu Tajvan má najvyšší príjem e, na e, jednu osobu na svete. Be Nezamestnanosť minulý rok v júni e, e, ďaleko mimo priemeru EÚ 2,8 V prvom pôroku tohoto roku hospodársky rast e, bol 13 Obchodná e, bilancia preukázala veľký prebytok. Podľa e, štatistík Medzinárodného menového fondu to vyzerá tak, že Tajvan z hospodárskeho e, pohľadu je na 25. mieste, bol na 25. mieste e, na svete. A treba pripomenúť aj to, že v roku 1950 bol Tajvan chudobnejší než Ghana, Uganda či Kongo, potom sa odklonili e, od dovozu základných surovín zvonka. Dnes e, e, produkty vyrábané v, ta, v Tajvane vlastne tvoria viac ako 90 vývoza, vývozu z tejto krajiny. Je tu čistý prírastok pristahovalcov asi 50 a z tohoto dôvodu je tu nebezpečenstvo, že musia E, že by príjmali nelegálnych pristahovalcov, e, je takéto riziko nulové. Do roku 2008 e, sme tu mali len 45 pristahovalcov z Tajvánu, elektronické preukazy z Tajvánu sú dobre zaistené proti falšovaniu a preto sú kompatibilné s požiadavkami medzinárodných letových organizácií. Tajvančania e, žijúci v zahraničí majú e, preukazy, ktoré boli e, vytvorené, vyrobené v, na Tajvane, takže musíme sa správať k týmto osobám s rešpektom, čo aj navrhujem. Uh, úrady tajvanské súhlasili E, spolupracovať e, s danými krajinami. To je teda zásadný prísľub, ktoré predsedníctvo Rady Európskej komisie, Európska komisia a parlament dostali ako informáciu. Z týchto dôvodov, pán predseda, sa určite e, e, oplatí zrušiť vízovú povinnosť pre túto krajinu, tak ako sa to urobilo minulý rok aj pre iné krajiny. Ďakujeme. Teraz v mene AFETu pán Kovačev na minútu. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka Mamström, vítam správu pána Diaza de Mera po desiatročiach napätia sa vzťahy medzi Tajvanom a Čínou zlepšili. Existujú priame lety medzi týmito dvomi štátmi a je tam aj dohoda o spolupráci, ktorá už platí. Vzťahy medzi Tajvanom a EÚ sa vyvíjajú pozitívnym smerom. Sú, je tu vysoká obchodná výmena, ako je výmena v oblasti vzdelávania. Čo sa týka príjmov v Tajvane, tak ľudia žijú na takej úrovni ako napríklad v Japonsku Výbor AFET podporil správu eh, pána Diaz de Mera, kde požaduje zrušenie vízovej povinnosti pre Tajvan. My očakávame, že ešte predtým, ako toto opatrenie vstúpi do platnosti, Tajvan zruší vízovú povinnosť pre členské štáty EÚ. Toto očakávame. Ďalej je dôležité, aby sa tu samozrejme držiavalo medzinárodné právo. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani komisárka Amström a sme zvedaví názor komisie. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Návrh na presun Tajvanu do pozitívneho zoznamu, tak tento schválila komisia vlastne už 5. júla tohoto roku. Ako iste viete, Talvan je dobre rozvinutá demokracia a náplňa všetky požadované technické e, očakávania. To znamená, že môžeme e, sa tu opierať aj o návrhy členských štátov, tým pádom komisia skúša, skúma samozrejme jednotlivé oblasti, e, ktoré sa týkajú Tajvanu a môžeme tento krok vykonať. potrebujeme koherentnosť v oblasti východnej Ázie. Máme tu štáty ako Hongkong, Makao, Japonsko, Južnú Koreu a Singapur, ktoré nemajú vízovú povinnosť. Samozrejme, je tam aj jasný proces zlepšovania vzťahov medzi Tajvanom a Čínou, vytvorili sa priame lety a je tam aj, ram, aj dohoda o rámcovej spolupráci. Ako povedal spoluspravodajca pán Kovačev, Spojené kráľovstvo, Írsko, ale napríklad aj e, Nový Zéland zrušili vízovú, vízovú povinnosť pre Tajvancov a na tom teraz pracuje napríklad aj Kanada. Samozrejme zrušenie vízovej povinnosti pre Tajván by malo byť recipročným krokom. To znamená, že mali by zrušiť vízovú povinnosť pre občanov EÚ a toto je veľmi zásadné. To sa musí týkať aj Rumunov a Bulharov, ako aj Cyperčanov, ktorí by od 11. novembra, teda od zajtra, mohli cestovať do Tajvanu bez víza. Je tu lehota 90 dní pre, pre mm, ako lehota, počas ktorých sa môžu zdržiavať občania EÚ v Tajvane. Potom tu boli ďalšie návrhy, ako napríklad Marianské ostrovy sme e, tiež zahnuli do tohto zoznamu. Myslím, že je to dobrá možnosť, ako zbližovať ľudí a národy, ako je možné podporovať podnikanie, výmenu študentov a tak ďalej. A myslím si, že toto je veľmi dôležité rozhodnutie, ktoré ideme prijať. Toto sa deje v rámci spolurozhodovania. Som rád, že vás môžem informovať, že členovia rady už poskytli široký súhlas a súvisí to aj s prácou spravodajcu Diaza de Mera a vďaka podpory tieňových spravodajcov je to veľká podpora v parlamente a pevne verím, že hlasovanie dopadne dobre. Je tu akurát jeden pozmeňujúci návrh návrh komisie, ktorý navrhuje, eh, aby aby sa riešila otázka tých tzv. 60 tisíc Tajvancov v špecifickej situácii. Títo ľudia potrebujú eh, vôbec povolenie Tajvana mohli navštíviť svoju krajinu, preto je bolo dôležité, aby táto kategória nespadala do tie kroky EÚ, aby teda pre nich nadalej platila vízová povinnosť. Ja sa chcem poďakovať spravodajcom a tým spravodajcom za dobrú spoluprácu na tejto téme a som si istá, že recipročné zrušenie víz bude viesť zlepšeniu vzťahov medzi EÚ a Tajvan a bude sa ďalej rozvíjať obchod, ako aj turizmus a prospekt všetkým. Ďakujem pekne. Thank you, Now... Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz dostane slovo pán Papa Nikolau na dve minúty a bude hovoriť menej PP. E Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som chcel pogratulovať spravodajcom, ako aj tým kolegom, ktorí spolupracovali na tejto téme. Skutočne sa odvedla výborná práca. Odstránenie eh, vízovej povinnosti, myslím si, že toto je dobrý krok pre Tajván, smerom tajvanským občanom. Podarilo sa nám prekonať právnické prekážky aj napriek tomu, že Tajván nebol uznaný všetkými členskými štátmi, keďže sa tu hovorili, hovorili o princípe reciprocity, bude to tak, že občania EÚ nebudú potrebovať vízum pri ceste, ceste do Tajvanu. Toto sa týka všetkých členských štátov EÚ. Chce, samozrejme chceme predísť aj tomu, aby sa zhoršovali naše vzťahy s Čínou, ale môžete E, teda dovolil by som si ešte predniesť taký všeobecný komentár. Prednedávnom sa podarilo odhaliť pokusy o teroristické útoky. Týkalo sa to balíčkov z Jemenu, ktoré mm, boli zaslané do Grécka alebo vyslané z Grécka. Takýmto, takýmto aktivitám je dôležité samozrejme zabrániť. Ak sa dozvedia európsky občania, že občania tretich štátov môžu vstúpiť do výsostného priestoru EÚ, kladú si občania otázku, či to nejakým spôsobom môže ohroziť ich bezpečnosť. Preto je dôležité si uvedomiť, že keď príjmame takéto rozhodnutia, musíme zohľadniť všetky parametre a musíme aj vyhlásiť, že sme vykonali všetko preto, aby sme garantovali bezpečnosť našich občanov. Toto je skutočne zásadné pre príjmanie rozhodnutí. Ide tu napríklad aj systém výmeny údajov, sú tu aj určité prostriedky, ako môžeme riešiť prípadné problémy. Ja vítam toto rozhodnutie a ďakujem pekne za pozornosť. Teraz dáme slovo pani Fajon na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, ctení kolegovia a kolegyne. Chcela by som sa poďakovať predovšetkým spravodajcovi, ktorý robil vynikajúcu prácu. Tajván je úspešným príbehom. Práve som sa vrátila z návštevy tohto ostrova. Mala, podarilo sa uzatvoriť viacero dohôd o spolupráce. 27 členských štátov Európskej únie najväčším prispievateľom do ekonomiky tohto ostrova tejto krajiny. Pretože pokiaľ ide o predpovede, tak e, nezamestnanosť v Tajvane sa zníži na 6%, to zlepší aj spoluprácu s Európskou úniou, zlepší sa mobilita, predovšetkým pokiaľ ide mladých ľudí a študentov. Najväčším rizikom pre e, Tajvan je Čína, ako sme počuli. Ale v posledných rokoch vzťahy sa mm, zlepšili, sa zhoršili, predovšetkým pokiaľ ide o hospodárskú situáciu. Tajvan e, nie je uznávaný v medzinárodnej aréne, e, Môžeme tam však my cestovať bez víz, aspoň 24 členov, ale Rumunsko, Bulharsko a Cyprus takisto už sú na zozname tých krajín, ktoré majú zrušiť vízovú, vízový styk. Mali by sme zabezpečiť, aby sa toto udialo e, čím skôr, pretože Tajvan skutočne nemá problém, pokiaľ ide o nelegálny obchod s ľuďmi. V poslednom roku Európska únia zrušila víza v piatim krajinám západného Balkánu. Tento týždeň ministri rozhodli rozho- vo vážnej veci, pokiaľ ide o Bosnu Hercegovinu. To je dôležité, pretože tieto krajiny si musia uvedomiť, že majú aj perspektívu pokiaľ ide o Európsku úniu. Voľný pohyb osôb je základným ľudským právom a to je jediný spôsob, akým sa pohneme smerom dopredu. Tajvan nie je žiadnym rizikom pre Európsku úniu a preto, kolegyne, kolegovia, vás vyzývam, aby ste hlasovali za zrušenie víz pre Tajvan a umožnili ľuďom z tejto krajiny, aby cestovali slobodne. Teraz pani Wikström, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, dnes sa spomínajú tie tri štáty, ktorých občania musia vlastne e, požiadať o víza. Sú tu zoznamy, ktoré je nutné samozrejme e, pravidelne hodnotiť a napríklad sa spomínalo aj to, že sa zrušila vízová povinnosť pre občanov Albánska a Bosny a Hercegoviny a teraz budeme vlastne hlasovať o tom, že sa zrušila vízová povinnosť pre občanov Tajvanu. Tento štát prešiel skutočne veľkým procesom demokratizácie. Vykonali sa inštitucionálne reformy, je tu dynamická občianská spoločnosť, udržiavajú sa tu aj občianské práva, a slobody. Toto viedlo k tomu, že e, Tajván je stabilný štát z politického hľadiska. Preto e, zároveň si musíme uvedomiť, že ak teda zrušíme vízovú povinnosť pre Tajvan, posilníme koherentnosť v celom regióne. Tajvan neznamená žiadne riziko pre EÚ, ak sa zruší vízová povinnosť, posilnia sa ešte hospodárske vzťahy medzi EÚ a samotným regiónom a samozrejme bude možné spolupracovať v oblasti kultúry a vedy, čo je dôležité pre nás všetkých. Mnohé roky bolo zložité pre tajvanských politikov cestovať do Európy. Bolo to zložité pre nej ako súkromné osoby. Mali strach pred Európou, lebo sa báli, že by takto vznikli politické konflikty s Čínou. Dnes samozrejme situácia sa zmenila. Ja pevne verím, že e, situácia sa ešte zlepší, zlepšia sa aj kontakty medzi nami, politikmi tu v EÚ, ako aj Tajvanom, čo potom môže viesť k prehlbenej spolupráci s Tajvanom na medzinárodnej úrovni. Zároveň je to aj určitá ideologická výhra pre nás. Európa znamená otvorenosť a vítame tu a našich partnerov. Dôležité je, aby sme mali otvorené dvere, ale platí, a takto máme silnejšiu spoluprácu a takto sa vytvára lepšia atmosféra medzi štátmi. Preto ja vítam tento návrh a teším sa na dôležité hlasovanie. Ďakujem pekne. Is... Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Tenok z ICI. E pán predseda, pani komisárka, vy ste dobrou priateľkou Tajvanu a teraz ja som a, predsedom skupiny priateľstva s Tajvanom a ja som skutočne rád, že za našu skupinu môžeme uvítať skutočnosť, že e, Tajvančania budú môcť vstupovať do šengenského priestoru bez toho, že by potrebovali víza, čiže budeme mať e, v žargone EU liberalizáciu vízového styku. E, my Naša krajina, z ktorej ja pochádzam, už sme dali bezvizový styk tejto krajine dávnejšie. Máme skúsenosť v Británii, pokiaľ ide o zlepšenie turistických vzťahov a obchodných vzťahov, to jasne dáva najavo, že toto naše rozhodnutie bolo dobrým rozhodnutím. Tajvan je prosperujúcou modernou demokraciou, ktorá zdieľa naše hodnoty, podporuje ľudské práva, mier, bezpečnosť a prosperitu v celom regióne. Môžeme iba prosperovať z toho, že budeme mať lepšie kontakty s Tajvanom, ktorého ekonomika sa stále zlepšuje. Je to e, v podstate e, takým mostíkom pre spoluprácu s Čínou. Tak vám takisto spolupracuje so Spojenými štátmi americkými. Sú tu výmeny pre, medzi študentami a univerzitami, ktorí podporujú rozvoj. Čiže táto spolupráca s Tajvanom je dôležitá v každom ohľade. Je to dôležitý znak, e, aby sme podporili Tajvan. E, prezident, e, prezident tejto krajiny sa snaží o to, aby táto krajina nebola izolovaná zo strany Číny. Pán Borgesio, máte slovo, nech sa páči. Pán predseda, ďakujem pánovi spravodajcovi z celého srdca, ktorý preukázal svoju kompetenciu, ale a využil tu aj svoje skúsenosti a konzekventný prístup. Tým, že členským štátom Európskej únie garantuje, že zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Tajvanu nie je žiadnym problémom do budúcnosti pre Európsku úniu, ale nie som celkom presvedčený o tom, čo tu bolo povedané, ako sú krajiny Bosna, Hercegovina, Albánsko. Teraz by sa mala zrušiť vízová povinnosť aj pre Turecko. Ja nie som celkom presvedčený, že komisia a parlament pracovali veľmi dobre, aby zabezpečili bezpečnosť občanov Európskej únie. Ja vítam túto správu a hlasovanie tu v parlamente bude iste pozitívne, či v prospech tejto veci, ale história je už len taká, poznáme ju, a kto je trochu starší, tak vie veľmi dobre, že čo sú to čo to bola nacionalistická ľudová republika Čína. Čína je ešte stále krajinou, kde sú ľudské práva trochu zaznávané a Európska únia ich musí podporovať. A, a preto aj my chceme povedať, že Tajvančania sú vítaní v Európskej únii. Vývoj Tajvanu jasne naznačil, že Tajvančania sú vítaní v Európskej únii a porovnáme Tajvan s inými krajinami. Tajvan neexportuje nejaké skúsenosti alebo nejaké zvyky, ktoré by odporovali našej e, tradícii. Čiže vítajte Tajvančania v Európskej únii. Ďakujem pekne. Pán Kovač, nech sa páči. Vážení kolegovia, myslím si, že môžeme povedať s plnou vážnosťou, že vízový systém je dôležitým prostriedkom na zabránenie ilegálnej migrácie do Európskej únie a týmto bránime aj nelegálnym pobytom v Európskej únie. Keď rozhodujeme o tom, že akú krajinu dáme na pozitívny zoznam a na negatívny zoznam, musíme analyzovať situáciu, eh, od jednotlivého prípadu k ďalšiemu. Musíme analyzovať verejný poriadok, musíme zobrať do úvahy v zahraničné vzťahy a musíme zobrať do úvahy aj reciprocitu tohto mechanizmu. Čiže tento princíp by mal fungovať dobre a mal by sa týkať všetkých krajín. Krajiny, ktoré sa dostanú na pozitívny zoznam, sa tam dostanú iba vtedy, ak splnia všetky kritéria. Teraz vidíme, že Tajvan sa tam dostal, ale máme tri krajiny Európskej únie, ktoré ešte stále musia mať vízový styk, musia mať víza, keď sa chcú dostať občania týchto krajín do eh, Tajvanu. Musíme túto, tento zoznam pozitívnych krajín upravovať a budú to členské štáty, ktoré budú robiť návrhy pre komisiu. Ide tu o otázku bezpečnosti. Nie je to nejaký vianočný darček, ktorý dávame Tajvanu alebo nejakému iném, nejakej inej krajine. My musíme vyžadovať garancie a zároky predtým, než zrušíme vízový styk. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Gönc. Ja by som takisto pozitívne podporila túto otázku zrušenia vízového styku pre občanov Tajvanu. Je to náš dlh, ktorý dlžíme tejto krajine. Je to náš dôležitý obchodný partner, obchodný partner Európskej únie aj ostatných krajín sveta. Už sú tu krajiny, ktoré majú bezvizový styk s Tajvanom. Tajvan je skutočne dôležitým partnerom, je štvrtým najdôležitejším partnerom v Ázii a očakávame, že obchodné vzťahy e, sa budú ďalej rozvíjať pozitívne a takisto vieme, že je tu spolupráca v oblasti kultúry, v oblasti výskumu a rozvoja a e, zrušenie víz môže prispieť k zlepšeniu rozvoja v týchto oblastiach Očakávame, že naši partneri zrušia víza pre všetky členské štáty Európskej únie. Tri členské štáty Európskej únie, ktoré ešte stále majú vízovú povinnosť a chcú vycestovať do Tajvanu, budú mať čoskoro príležitosť cestovať do tejto krajiny bez víz. Tajvan sa stal veľmi bohatou krajinou, majú veľmi skromné skromnú históriu, čiže skutočne treba obdievať túto krajinu a môžeme aj do budúcnosti očakávať iba pozitívnu skúsenosť. Teraz nevidím, kto sa hlá... Teraz nevidím našich ďalších rečníkov, nevidím pani Beňovú, nevidím pána Obermajera. No, nie sú tu, takže môžeme prejsť rovno ku Catch the Eye. A vidím pani Adlikiene, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Podporujem slova našich spravodajcov. Tajvan je e, krajina s vysokými štandardami technologickými a demokratickými a určite splňa e, štandardy pre colné postupy. A preto by som chcela vyzvať kolegov, aby sme sa pohli s týmto návrhom, aby sme už dlhodobo potrebné e, zrušenie víz posunuli vpred takisto e, obchodné e, vzťahy e, s jednotnými clami. Mali by sme podporiť členstvo Tajvanu aj v ďalších medzinárodných organizáciách, napríklad Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo a Medzinárodnú rámcovú dohodu o klimatických zmenách. Tajvan je krajinou, ktorá si zaslúži takéto uznanie, keďže je to dôležitý partner EÚ vo východo-azijskom sektore. Bude to mimochodom e, na prospech oboch strán. Musíme e, intenzifikovať naše prepojenia pre budúcnosť. A jednu, jedna z budúcich perspektív je e, rokovanie o komplexnejšom obchodnom režime práve teraz, keď sa podpísali tento milníkový dohovor o obchode. Vízový režim je dôležitý element pre e, prehlbenie vzťahu medzi EÚ a touto krajinou. Ďakujem. Teraz pán Enšup e, na minutu. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka, kolegovia, v prvom rade by som chcel e, poblahoželať kolegovi Dias Demerovi. Určite zajtra väčšinovo podporíme túto správu. Chcem hovoriť o tom, ako komisia princíp reciprocity hodnotí. Nuž Tajvan a bude mať vízovú slobodu pre vstup do EÚ a určite e, zruší vízovú povinnosť pre Rumunsko, Bulharsko a Cyprus. To treba uvítať, ale Spojené štáty majú plnú vízovú slobodu v celej EÚ. Napriek tomu sa bránia reciprocite pre Polsko, Bulharsko, Cyprus a Rumunsko. Navyše je tu aj ďalší poplatok, ktoré Spojené štáty zaviedli pre všetkých cestujúcich z EÚ. Vlastne je to tiež také vízum. V zmysle reciprocity by mala byť komisia aktívnejšia. Nemali by sme len konštatovať skutočnosti, ale mali by sme aktívne čosi robiť, aby reciprocita platila pre všetky krajiny, pokiaľ ide o povinnosť víz pokiaľ kompetencie pre e, oslobodenie od víz bude plne len u komisie, tak sa musí komisia zasadzovať o to, aby sa tu aj čosi udialo. Ďakujeme teraz pán Migalsky. Ďakujem pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Ako vidíte, tu v sále e, existuje e, vzájomná zhoda. Zajtra pravdepodobne všetci, alebo mno, mnohí, takmer všetci príjmú túto e, správu. Nechcem sa opakovať, pani komisárka už povedala, že Tajvan splňa všetky podmienky politické i hospodárske na to, aby sa posilnila spolupráca. Máme tu povinnosť E, zaviesť oslobodenie od povinnosti víz, pretože príklad Tajvanu nám ukazuje, že demokratická transformácia je všade možná. E, táto bola e, úspešná. Máme hospodárske dôvody, ale aj pán Borgecio správne spomenul, že je tu aj politický dôvod. Nebudem to vysvetľovať, ale všetci tomu rozumieme, že je veľmi dôležité, našich priateľov z Tajvanu podporiť. Pán Lár je posledný, ktorého vidím so záujmom o prejav. Ďakujem, pán predseda. Tajvan sa dostáva na pozitívny zoznam, to znamená, ľudia z Tajvanu môžu bez vízovo e, vcestovať do Európskej únie a teším sa e, pre týchto, e, v mene týchto ľudí, ale vždy je dôležité brať aj dávať a myslím si, že recipročne by Tajván mal všetkým európskym krajinám povoliť, všetkým krajinám EÚ povoliť vstup e, bezvízovo. To ešte neplatí. Tajván vyjadril len zámer, že do konca roka toto chce implementovať. Dúfam, že tento e, zámer sa pretaví aj do skutočnosti. Takisto pán spravodajca nám hovoril o týchto vyhliadkach a pod, budeme určite súhlasiť. Verím, že Tajván problematiku vyjasní a verím, že všetci občania EÚ budú môcť bezvízovo cestovať do Tajvanu. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz e, by som poprosil komisiu, aby uzavrala diskusiu. Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne chcem poďakovať sprav- spravodajcovi a veľkej podpore tohoto pléna za zrušenie alebo teda za presunutie Tajvanu na pozitívny zoznam. Komisia, chcem dodať ešte, vždy preverovala všetky krajiny vrátania Tajvanu veľmi e, dôsledne, metodologicky, aby sme zabezpečili, že kritéria sa splnia. Toto vždy e, sa dialo veľmi dôkladne. Takisto by som chcela potvrdiť poslednému rečníkovi, že zajtra sa udeje e, presúvanie posledných krajín E, takže bude tu plná e, recipročnosť a po zajtrajšom e, hlasovaní, myslím, tu bude vyslané veľmi silné posolstvo. Všetci sa môžeme tešiť ešte lepším vzťahom medzi Tajvanom a občanmi našej, našej Európskej únie. Chcem vám všetkým poďakovať za veľmi dobrú rozpravu. Ďakujeme vám, pani komisárka. Náš pán spravodajca, pán Diaz de Mera. Ďakujem, pán eh, predseda. A ako je to už zvykom, by som chcel v prvom rade povedať, že všetkým kolegom všetkým ďakujem za podporu, za e, správu, ktorú som tu mal možnosť prezentovať, E, takisto za všemožnú podporu, ktoré sa mi tu dostalo. Hlavným e, a dvo, najdôležitejším aktérom je tu pani komisárka s jej podporou, s jej energiou, s jej výborným tímom, ktorá sa e, ujala tejto témy, témy, ktorá je podľa mňa činom spravodlivosti. tomu by som snad dodal len toľko, že uh, chcem poblahoželať aj tajvanskému ľudu, tajvanským orgánom a samozrejme tiež vynikajúcemu týmu diplomatov uh, e, Tajvanu na celom svete, predovšetkým tu v Bruseli. A to je už aj z mojej strany všetko. Ďakujem pekne, pán Diaz de Mera. Končím rozpravu, ďakujem pekne a hlasovanie o tejto správe sa uskutoční zajtra.